schválená a od socialistov a demokratov mám žiadosti o vymenovania do výborov a delegácií. Budú e, zaznamenané v dnešnej zápisnici. Ak sa nikto neprihlási s námietkami do schválenia zápisnice, tak tieto vymenovania budú považované za schválené.